zapraszam do Der Prichádza pán predseda. Zasadnutie je opäť otvorené. Chcel by som teraz eh, oznámiť výsledky prvého hlasovania z dnešného eh, dňa porušovanie e, e, postupov, e, preskúmanie prípadov porušenia práva únie týkajúce sa ochrany zvierat počas prepravy. Je to prijaté. administratívna spolupráca v oblasti daní, odklad určitých lehôd v dôsledku pandémie COVID-19, pozmeňovacie návrhy 1 6 zamietnuté, 2, 3D, 4D, 5D prijaté. Vynimočná dočasná podpora v rámci EPFRV v reakcii na pandémiu COVID-19, pozmeňovací návrh 1 prijatý, Dočasné opatrenia týkajúce sa lehôd pre fázy zberu, overovania a posudzovania vzhľadom na šírenie ochorenia COVID-19 Európska iniciatíva občanov. Pozmievacie návrhy 7, 8, 10, 11 sú prijaté. 1, 2, 3, 4 odpadávajú. 6, 9, 12, 13, 14 sú prijaté. Pozmievací návrh 5 je zamietnutý. Potom prvá séria pozmaňovacích návrhov k návrhom o uznesenia. V prvom rade boj proti rasizmu po smrti Georgia Floyda. Pozmaňovací návrh 30 zamietnutý. Ocek 1 pôvodného textu prijatý, ocek 2 pôvodného textu prijatý, ocek 3 pôvodného textu prijatý, odsek 4 e, pozmeňujúci návrh 61 odmietnutý, 20 odmietnutá, 35 odmietnutá, 21 odmietnutá, 31 zamietnutá, 62 prijaté, odsek 5 pôvodný text, všetky tri časti a to odpadáva, 22 prijaté, 53 prijaté, odsek 6 pôvodný e, text, časť 1 a 2 sú prijaté, e, pozmeňovací návrh 36 zamietnutý, odsek 9 pôvodný text, obe e, časti prijaté, odsek 10 pôvodného znenia prijatý. 32 zamietnuté, pozmeňujúci návrh 1 zamietnutý, 66 prijaté, 23 zamietnuté, 24 zamietnuté, 25 zamietnuté, 26 zamieta sa, 40 prijatá, 44 prijaté, 67 Eh, odmietnutý. Pôvodné znenie odseku 14 odpadáva všetky tri časti eh, odmietnutý pozmeňujúci návrh 10, 11 prijatý, eh, odsek 16 obe časti prijaté, pozmeňovací návrh 37 prijatý, 55 odmietnutá, 12 prijatá, Odsek 19 pôvodný text obe časti prijaté, e, pozmeňovací návrh 33 zamietnutý, pozmeňovací, e, teda pôvodný pôvod, e, odsek 21, všetky časti prijaté, 39 odmietnutá, 64 zamietnutá, 38 zamietnutá, 27 odmietnutá, 41 prijaté, 45 pri, zamiet, prijaté, 65 zamietnuté, 13 zamietnuté, 46 prijaté, 7, prijatá, 8, e, zamietnutá, 29 e, zamietnuté, 54 prijaté, 47 prijaté, 48 e, prijaté, 49 odmietnuté, 50 prijaté, 2, odmietnutá, 14 odmietnutá, Úvodné ustanovenie E, pôvodný text prijaté, F e, odmietnuté, 57 e, zamietnutá, 15 zamietnutá, 51 prijatá. A aj pozmeňovací návrh 52 je prijatý. Toľko k výsledkom hlasovania, presné, podrobné e, výsledky hlasovania nájdete aj na internetovej stránke. A teraz už by sme prešli k druhému kolu hlasovania e, dnešného. Začína od tohto momentu. Toto kolo hlasovania potrvá do 15. Budeme hlasovať podľa rovnakého postupu ako v predchádzajúcich hlasovaniach. Týmto otváram e, toto druhé kolo hlasovania. Môžete hlasovať do 15. Výsledky druhého hlasovania budú oznámené o 17.30. A týmto na dnes prerušujem, na teraz prerušujem zasadnutie. Ďakujem.